hlasovať, teda, eh, prepačte, hlasovať eh, po ukončení rozprávy, teda teraz. Najprv eh, ohľadom Venezuely. Nemáme žiadne pozmeniace návrhy a máme spoločnú rezolúciu troch politických skupín. Otváram hlasovanie. Alle Kollegen abgestimmt? Všetci ste hlasovali? Ešte dvaja sú na ceste. Všetci ste stihli zahlasovať? Uzatváram hlasovanie. Uznesenie je priete. 41 za, 16 proti, traje sa zdržali. Teraz šieste e, máme spoločné znesenie ohľadom Madagaskaru zo šiestich politických skupín. Nemáme žiadne pozmenujúce návrhy. Budeme jednoducho e, hlasovať. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Toto uznesenie bolo jednomyselne prijaté. Teraz e, nasleduje hlasovanie o šiestich návrhoch uznesení k Barme. Máme spoločné uznesenie šiestich politických skupín a dvoch individuálnych poslancov. E, teraz pozmeňovací návrh číslo 1, odsek 14, kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je prijatý. E, záverečné hlasovanie o takto pozmenenom návrhu. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Všetko trvá trošku dlhšie ako zvyčajne. Teraz otváram hlasovanie. Hlasovali ste, prosím, všetci? Končím hlasovanie. Návrh uznesenia bol jednomyselne prijatý bez e, zdržania sa. Das Protokoll dieser Sitzung wird... Zápisnica tejto schôdze bude v úvode ďalšej schôdze predložená. Ak nebudú žiadne námietky, tak e, uznesenia, ktoré boli schválené e, na dnešnej schôdzi, budú posunuté ďalej. Teraz e, označujem našu schôdzu za prerušenú a táto časť tejto schôdze je odročená. Želám vám všetkým príjemný víkendový dňa.